teda tej imunity sa vzdal a to v súlade s článkom 6 odsek 3 rokovacieho poriadku. No výbory pre a, právne veci v júli 2011 preveril nasledovné mandáty a, a imunity a, pani Kronenberg a pána Drovca sa a 22. júna 2011 a, Franka Prausta od 23. júna 2011. No a tieto imunity boli zrušené. No a tieto, títo kolegovia a kolegyňa a tým všetky postupy a konania. No a ja navrhujem aby tieto mandáty boli prehlásené za právoplatné. Má niekto e, k tomu otázky? No a tým teda tieto mandáty sú právoplatné. Ďakujem pekne. Od e, skupiny ALDE, Zelených a GUE som dostal zoznam mien eh, na výbory a parlament.